Ospravedlňujem sa za meškanie. Nedalo sa tomu vyhnúť, keďže tá téma predchádzajúceho stretnutia bola veľmi dôležitá. Hovorili sme o európskom zatýkači a bola to veľmi dobrá diskusia, ale teraz budeme hneď pokračovať s ďalším bodom, ktorým je bod 9 Libe de Vedroa, ad hoc delegácia na e, globálne fórum o utečencoch OSN 15. 18. december 2019. Čiže tento bod diskusie, aby sme si vypočuli od poslancov tejto delegácie Európskeho parlamentu, aké mali skúsenosti, aby podali e, právu, prezentovali ju. Bjork, myslím, viedla túto delegáciu. Pani Bjork je chorá, takže bude to pani Dupont, ktorá nám odprezentuje návrh správy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Už ste to spomenuli, pán predseda. Ide o správu ad hoc delegácie Libe DV. Chcem sa v prvom rade poďakovať sekretariatu, ako aj delegatúre EÚ v Ženeve za pomoc, sprevádzanie, podporu. Veľmi dobre to fungovalo. Globálne fórum sa uskutočnilo v rámci OSN. Bolo to prvé fórum tohto formátu po ukončení kompaktu o utečencoch Išlo tu o výmenu nápadov, osvedčených podstupov medzinárodných aktérov, išlo tu o zdieľanie zodpovednosti, energia, infraštruktúra, pracovné miesta a ochrana. Táto delegácia sa zúčastnila aj úvodného rokovania, kde boli vedúce štáty tohto fóra a ktoré prezentovali svoje predstavy, osvedčené postupy. Zúčastnili sme sa rôznych spotlight session, kde sa išlo o Sýriu, Afriku, Latinskú Ameriku. To bolo ťažisko a tematické ťažiska boli humanitná pomoc a rozvojová politika, ten vzťah. A boli tu ďalšie body, potom sme mali mnoho bilaterálnych rokovaní aj s delegáciou EÚ, s Dánskou aj Norskou radou pre útečinskou Global Refugee Network, potom Spotlight Session, k zelenej reakcii na utečeneckú situáciu, presídlenie, rôzne bilaterálne rokovania s Oxfam International Rescue Committee, ako aj s mnohými národnými delegáciami Nemecko, Kanada, Švajčiarsko, Niger, Ruanda. A v rámci toho sme rokovali aj za UNHCR. E A výsledkom fóra je 800 záväzkov štátov, občanskej spoločnosti, eh, hospodárskych kruhov v rámci tých šiestich tém. Cieľ je podpora utečencov hostiteľských krajín a potláčanie príčin utečenectva. OSN sa zameralo na presídlovanie, resettlement a pokračovanie doterajších opatrení v rámci hostiteľských krajín humanitnej pomoci a rozvoje spolupráce. Ďalšie fórum bude v roku 2023 a delegácia na konci cesty vydala aj tlačové vyhlásenie, kde sme sformulovali naše ciele ešte raz, ako aj e, vyjadrili naše žiadosti a e, hovorili sme o tom, že komisia aj členské štáty musia zvýšiť úsilie, pretože máme medzinárodnú zodpovednosť, ktorú potrebujeme posilniť a vybudovať. Rozvojová pomoc a humanitná pomoc musia e, byť veľmi silno previazané. Neviem, ako sa nám podarí dosiahnuť pokrok v azile, migrácii a EÚ je príspevkom k stabilite a k potlačaniu príčin. To je úloha, kde sa musíme stať naozaj silnými. Ďakujem veľmi pekne, pani Dupont. Malin Bjork tu nie je, takže vy ste ju zastúpili a boli ste aj v tejto delegácii. Ďakujem. Máme priestor aj pre ostatných členov delegácie. Chcete sa vyjadriť? Áno, nech sa páči. Najprv pani, pani Silvana González. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja som mala tú čest, že som bola súčasťou tejto delegácie eh, na eh, globálne eh, fórum utečencov a súhlasím s tým, čo povedala pani Dupont ohľadom tých tém, ktoré sa tam riešili a myslím si, že zásadná vec, ktorú sme zistili, bola to, že sa neplní ten návrh presídlovania, na bilaterálnej úrovni sme sa rôzne dohodli, že tam máme záväzky, ktoré treba plniť, ale nedie sa to. Tu by som chcela hovoriť o konkrétnej veci. Viem, že správa to e, veľmi dobre píše. Chcela by som e, poďakovať za prácu sekretariátu LIBE aj DEVE, ktorí tam boli s nami No skutočne boli veľmi rozumní, keď sme pracovali aj vo výbore DV na tomto návrhu a zahrnul sa tam taktiež dopad klimatických zmien na e, a mobility, ktorú toto obnáša predovšetkým v krajinách, e, rozvíjajúcich sa krajinách. Vidím, že správa taktiež obsahuje formuláciu, návrh ohľadom klimatických utečencov. Vieme, že toto je termín, ktorý nie všetkým sa páči, mnohé organizácie ho nechápu a taktiež to nie je zakotvené v medzinárodnom práve, ale myslíme si, že v Európe máme zodpovednosť chrániť milióny ľudí, ktoré boli už vysídlené, mnohé z nich iba interne, ale niektorí prekračujú už aj hranice, a to z dôvodov klimatických zmien. Viackrát sme sa stretli s, s, s dotknutými organizáciami a vieme, že už sa organizuje napríklad platforma pre prírodné katastrofy a ich dopad v niektorých krajinách a dokonca aj člen, niektoré členské štáty už sa do toho zapájajú a my, myslím si, táto iniciatíva by mala byť na európskej úrovni a preto určite môžeme tiež prispieť e, k týmto záverom globálneho fora utečencov. Ďakujem a chcela by som požiadať o to, aby spolupráca medzi DV a LIBE bola intenzívna, aby sme mohli pokročiť v tejto dôležitej téme, ktorou je ochrana e, osôb, ktoré sú vysídlené následkom klimatických zmien, pretože budú tu skutočne milióny osôb na nasledujúci rok. Ďakujem. Ešte prepáčte, kolega Markert ako podpredseda DV výboru. Možno aj vy chcete niečo e, e, tu povedať. Samozrejme, Chcel som len na začiatku debaty niečo povedať. Chcel som povedať, že podporujem to, čo tu po- bolo povedané na adresu významu práce, na adresu vnútorných aj vonkajších politik a ich pretíňaní sa Libe a Deve by tu mali Eh, spolupracovať, pretože tieto oblasti súvisia nielen v oblasti migrácie. Pokiaľ ide o celkový globálny problém utečencov, tak za výbor DV a parlamentu mám tu dva dôležité body. To je pokračovanie podpory viacstranným riešeniam migrácií a premiesneniu a potom Ide o globálny kompakt o migrácii a o globálny kompakt o utečencoch, to podporovať. Má to podporiť parlament a väčšina členských štátov tiež podporila. Globálny utečenecké fórum ukázalo tie hlavné veci, ktoré treba ďalej monitorovať a riešiť. Napríklad odolnosť voči presídlovaniu v dôsledku zmeny klímy, priestor pre humanitné mimovládky, zdieľanie globálnej zodpovednosti. To sa týka nielen rozvojovej pomoci, ale rešpektovania aj práva na azyl v Európe aj za jej hranicami. Mali by sme využovať e, možnosť presídlenia ako ochranu utečencov a dôležité je hovoriť aj o koherentnosti pri resettlemente, pri presídlovaní. Včera som hovoril o tom, že pre niektoré členské štáty je veľmi ľahké mať ľahkú e, reakciu pri presídlení, ale v koneč... niektoré sú pomalé, ale je to veľmi pomalý postup, ktorý by sme mali riešiť. Ďakujem, pán, e, pán Karen. Aj vy, sa chce, aj vy ste boli v delegácii do Ženevy, takže nech sa páči. Áno, Ďakujem a ja by som sa chcel vyjadriť a poďakovať sa za perfektnú organizáciu tohto stretnutia. Bolo to veľmi obohajúcujúce. Na začiatku som to možno nezachytil, že sme sa stretli aj so samotnými zastupcami utečencov a bolo to veľmi zaujímavé, pretože by mali byť zapojení do rozhodovania, ktoré sa ich týka. Je to dialog, ktorý by sme mali udržiavať. Ja som ľutoval, že tam neboli zástupcovia štátov, bolo ich tam veľmi málo, najmä európskych štátov. Bolo tam Nemecko, takže veľmi málo štátov, zástupcov organizácií, neboli tam ministri. A pritom všetci vieme, že je to dôležité. Je to dôležité Eh, sú to zaujímavé diskusie aj v eh, Európe. Bola tam delegácia Nigeru, Rwandy a ďalších štátov. Hovorili sme o Dubline, o dysfunkcii systému a eh, napríklad Niger bol do tohto zapojený a tam je ten jav predsídlovania osôb, ktoré sú presídlované z Libie. Napríklad Francúzska sa zaviazala, že zobere 1350 osôb v priebehu dvoch rokov a to nedodržala a Nemecko dodržalo svoj záväzok, pretože všetky osoby, ktoré mali byť presídlené do Nemecka, boli. Takže videli sme, že nech už je akákoľvek bilaterálna dohoda, alebo viacstranná dohoda, alebo globálna dohoda, ako napríklad teraz tu v Európskom parlamente, tak ten problém s presídlovaním, s presunmi je naozaj veľmi ožehavý problém. Stretol som sa aj so zástupkyňou UNHCR. Riešili sme aj otázku úlohy miest pri sociálnom a profesijnom začleňovaní. E, pretože mestá sú potom v prvej línii, keď prídu migranti legálne či už nelegálne, tak prichádzajú do miest a starostovia miest musia riešiť túto situáciu. Takže by som si želal, aby sme viacej zapojovali mesta do rozhodovacieho procesu a myslím si, a mali sme dobrú spätnú väzbu s príslušnou zástupkyňou, že by sme mali pracovať aj na tejto téme. A posledná vec, Myslím si, že najbližšie fórum bude v roku 2023, to tu už zaznelo, to je pomerne ďaleko, ale ten problém je aktuálny, musíme na tom tvrdo pracovať, aby sme vyriešili tento migračný problém, čo je podľa mňa skôr problém príjmania utečencov a nie problém migrácie ako takej. Mali by sme organizovať pravidelnejšie stretnutia, možno nie na pôde OSN, ale tu na európskej pôde, aby sme viedli túto debatu takým trvalým spôsobom. Ďakujem za pozornosť. Boli tam aj iní členovia delegácie. Pán Bernard Zimňok, Visik, Rod Bruce, ale ich tu nevidím. Sú tu, sú tu iní, ktorí by sa ešte chceli vyjadriť? Máte priestor? Ak nie, tak možno záverečné poznámky. Nikto nechce shrnúť? Dobre, takže sme skončili tu tento bod programu, čo nám umožní hneď pokračovať s ďalším bodom, ale počkáme ešte na to, kým odídu naši kolegovia z DV a LIBE, e, ktorí nás prišli podporiť v tomto bode programu. Yes? Mr. Chair, I'm sorry to... Pán predseda, Nerada to prerušujem. Ako ste počuli, došlo včera k teroristickému útoku v Nemecku v Hanau. 9 ľudí zahynulo počas útoku. Je tam pravicovo-extremistické pozadie. Máme krátku diskusiu o tom včera a chcem len poprosiť e, prítomných, o minútu ticha, lebo v Nemecku je šok veľký, takže keby ste povolili, mohli by sme si takto uctiť pamiatku zosnulých. Ďakujem za to, že ste sa vyjadrili aj za váš návrh, pretože videl som Nemám televíziu, ktorá by ma aktuálne informovala, ale počul som, videl som, som tu od rána, videl som cez médiá správy čo je ten zvyčajný spôsob, ako e, byť informovaní a sme šokovaní, vermi. Včera, včera sme mali diskusiu o práci výboru LIBE a tam sme práve poukázali na to, že budeme hovoriť o dôvodoch a, vý, o, dôvodoch a o vývoji v pravicovom extrémizme, ktoré vedú k trestným činom z nenávisti. To není sú nenávisné prejavy, ale zločiny z nenávisti. A včera sme počuli tu niekoľkých poslancov v našej miestnosti, ktorí boli naozaj nevyberaní pri Išlo tu o koalíciu medzi lavicou a islamom, ktorú tvrdili a vy, vy, e, vykreslovali to ako piatu kolonu trestnej, trestných činov v Európe, ale nie je to. Toto, čo ste povedali, je zločin, takže poprosím o minútu ticha. Ďakujem všetkým.